Pán Brejer, máte otázku? Nech sa páči. Vážený kolega, vy ste povedali, že nechcete, aby Európsky parlament stratil legitimitu. Pán Ruso hovoril o spoločenskej zmluve, o tej myšlienke, že občania sa dohodnú na tom, akú vládu si želajú. Myslíte si, že táto myšlienka ohrozuje reprezentatívne inštitúcie, alebo myslíte si, že my sme zvolení na to, aby sme zastupovali občanov? Bohužiaľ, rečník prerušený. Je tu ešte ďalšia požiadavka, pán González Pons, ale veľmi stručne. Esteban, ešte je tu ďalšia požiadavka o modrú kartu. Akceptujete ju? Dobre, máte 30 sekúnd na položenie otázky. Ja verím v reprezentatívny mandát. Chápem, že rada, komisia konzultujú občanov, pretože nie, je to, teda nie sú parlamentom, ale myslím si, že je tu taký proteklad, že vlastne parlament, ktorý zastupuje občanov, že je tam teda potreba tejto konzultácie. Sorry, don't, excuse me. Prepačte. Mám 30 sekúnd. Nuž, no to je veľmi dôle- zaujímavé. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás o ticho. Ne, uh, nepoznám vaše krstné meno, nemôžem vyvolať. Uh, uh, budeme pokračovať ďalším rečníkom, pán Ruiz de Veza, pretože naozaj už sme v časovom skl- sklze. Máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem povedať našim kolegom eh, z extrémnej pravice, ktorí každý deň prichádzajú do plenárnej sály, aby nám povedali, čo si myslia občania a nám chcú povedať, že my všetci sa mýlime. Nuž, ale pravdou je, že vy zastupujete maximálne 25 európskych občanov a proeurópske skupiny zastupujú 75 eh, Eh, občanov a hlasov z posledných volieb. Takže ujasníme si hlavne tie čísla. No a druhá vec. Pred desiatimi rokmi sme eh, schválili Lisabonskú zmluvu. A keď sa pozrieme na dnešný svet, ako už niektorí povedali, svet je úplne iný, ako bol v roku 2009. Vtedy nehrozil Brexit, nebola ešte arabská jar, nebol Trump ešte pred prezidentom Spojených štátov, nemali sme migračné vlny. E, vy ste spomenuli takisto Freuda a narkotizáciu. Nuž, e, nie je to tak. My, nežije, my žijeme v realite. My si uvedomujeme, akým tlakom teraz čelí Európska únia a preto pripravujeme túto konferenciu o budúcnosti Európy. Svet je taký, aký je. My ho nemôžeme e, ignorovať a preto potrebujeme uh, politickú úniu federálnej povahy, ale chceme to pripraviť v spolupráci s občanmi a s organizovanou občianskou spoločnosťou. Je dôležité, aby sme zabezpečili aj e, účasť organizovanej občianskej spoločnosti. Myslím si, že sa nám podarí maximálne zapojiť mimovládky aj občanov, aj národných poslancov do tohto procesu a na základe toho vytvoríme určitý súbor odpovedí na súčasné politické výzvy. A keď identifikujeme tie politické výzvy, budeme schopní takisto aj na to reagovať dobre inštitucionálne e, pripraviť tie inštitucionálne odpovede. Ďakujem. E, je tu požiadavka o modrú kartu. Príjmate ju? Áno, dobre. Máte 30 sekúnd, pán Ron, Ronča. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som položiť otázku. Jednu vec sa chcem spýtať. Maastrichtská zmluva z roku 92 hovorí o, o občianskej únii, Civic Union. Prečo sa to nezrealizovalo? Prečo sa nám nepodarilo vytvoriť túto úniu občanov? Povedzte mi, je nejaký dôvod, prosím. you have the floor now. Máte slovo. Ja som nepochopil otázku. Civic Union, čo je to tá občianská únia? Možno by ste sa mohli spojiť po zasadnutí um, a vyjasniť si to bilaterálne. A potom číslo 29, pani na číslo 29 ešte žiada o otázku. Máte slovo. Mm, mne sa páči táto diskusia. Poprvýkrát sa mi zdá, že je to skutočná diskusia, skutočná rozpráva. Tá je naozaj potrebná. A teda keď hovoríme o budúcnosti Európy, chcela by som e, dať môj čas kolegovi z SAD, ktorý hovoril veľmi významne o zapojení občanov a mimovládiek do tejto konferencie. To je veľmi dôležitá téma, takže som si myslela, že keď sa ja prihlásim, tak mu môžem ešte dať čas, aby e, dopovedal svoju myšlienku. Yes, thank you. I, I believe Ďakujem. Ja verím v reprezentatívnu demokraciu, a ako povedal aj pán González Pons predtým, ale nevidím ani žiaden rozpor v tom, e, že by sme mali mať permanentnú konzultáciu občanov. My sme e, volení zástupcovia ľudí, my musíme každý deň byť v kontakte s bežnými občanmi aj s mimovládnymi organizáciami a to treba pokračovať v tomto aj počas konania konferencie o budúcnosti Európy. Eh, máme tu 16 poslancov, ktorí sa hlásia do spontánnej rozpravy Catch Ja to teraz uzavriem teda Catch a pokračujem ešte s modrými kartami. No a teraz Michel Duron na dve minúty ako eh, ďalší rečník. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja si myslím, že eh, viete, aká je pozícia parlamentu, takmer jednomyselná. Jednomyselne sa zhodujeme, že úspech je nevyhnutný. Táto konferencia musí byť úspešne završená. Je to nový prvý, prvok eh, v príliš inštitucionálnej diskusii, aká tu často um, prebieha. No a ja nadviažem na vás, eh, pani kolegyňa, eh, jedným slovom, ktoré ste použili. Vy ste hovorili o, o odvahe, použili ste slovo odvaha. Revolucionár Danton použil toto slovo, keď Francúzsko bolo ohrozené a povedal, potrebujeme odvahu, ešte viac odvahy a len a len odvahu. Áno, Európa je ohrozená. Hovoríme o Brexite stále a sú tu ďalšie hrozby. Winston Churchill na Plas Kleber povedal pred 60 rokmi na konci vojny, že obrovská bola hrozba, ktorá sa dvíhala nad Európou, ale takisto obrovská bola sila Európy vtedy. No a ja sa preto teraz obraciam na e, radu a na pani Šujcu. A chcem citovať Žona Moneta, ktorý povedal, keď vznikala Európa, že Európa neexistuje na to, aby e, spájala štáty dohromady, aby zlepila štáty dohromady. Existuje preto, aby spájala ľudské bytosti. No a presne o tom musíme hovoriť aj dnes. Ja sa pozerám s nádejou aj trošku s obavou na radu e, a na pani Šujicu a na komisiu sa takisto pozerám a e, žiadam vás v mene parlamentu, ktorý zastupuje európskych občanov, žiadam vás, aby ste e, vypočuli mimovládky, ktoré klopú na vaše dvere Vypočujte, prosím, občianskú spoločnosť, ktorá sa na vás obracia. Prosím, nepremeškajte túto príležitosť. Konečne máme možnosť spolupracovať, spolupracovať so všetkými, ktorých zastupujeme, s európskymi občanmi. Našou povinnosťou je teraz uspieť. Ak sa nám nepodarí, všetci spolu zlíháme. Ďakujem. Uh, Manders, did you, did you request... E, pán Manders, chceli ste sa spýtať niečo s modrou kartičkou, alebo ste sa nehlásili? Ďakujem pekne. Takže je tu otázka cez modrú kartičku. Pán Castaldo, e, príjmate túto otázku? V poriadku, nech sa páči, 30 sekúnd máte. Stený e, Pascal, my sme spolupracovali na viacerých témach v ostatných rokoch a ja sa spýtam otázku. Čítali sme, že vlastne v príprave tejto konferencie očakáva sa, že pravdepodobne tu nebudú reformy zmluv. Myslíte si tak ako aj ja, že by sme mohli využiť túto príležitosť na to, aby sme hovorili o možných zmenách zmluv, na to, aby sme v rámci tejto konferencie chceli dosiahnuť to, aby sa u- urobili určité riešenia, pokiaľ ide o nevyváženosť medzi inštitúciami a to treba napraviť. Ďakujem veľmi pekne, ctený Fabio. Ja budem reagovať. Pozrime sa na to, čo povedala rada, čo povedala komisia pani Šujica. My nemôžeme prejudikovať, my nemôžeme si tu veci zakazovať, my sa musíme pokúsiť o to, aby sme tu mali potrebný dialog smerom k dosiahnutiu riešenia. Vieme, že sú tu blok, bloky, my vieme, že tieto prekážky dokážeme odstrániť. Nemajme strach, Majme tu odvahu, nemajme strach e, z občanov, nemajme strach z dialógu a posnažme sa reformovať to, čo je potrebné. Ďakujem pekne a ďalším rečníkom na minútu a je pani Delbo Skorfield Nech sa páči. My študujeme tento text o budúcnosti Európy e, a v januári bolo povedané, že vlastne sú tu posledný krát naši britskí kolegovia, takže asi v blízkej budúcnosti zažijeme dopad Brexitu a očakávame e, zmeny. Mysleli sme si, že pred desiatimi rokmi takéto zmeny boli možné, Počas tohto zasadnutia sme hlasovali o uznesení, ktoré hovorí o spustení článku 7 zo strany parlamentu proti dvom vládam členských krajín, Polska a Maďarska, kvôli porušovaniu právneho štátu. A zdá sa, že dva roky tu nie je nejaká možnosť reagovať, pokiaľ ide o túto hrozbu voči nášmu projektu. Európska únia sa nachádza v kritickej fáze. Táto myšlienka o budúcnosti, o konferencii je potrebná myšlienka. Môžeme zablahoželať prezidentke komisie, ako aj ostatným, treba to podporiť a musíme byť veľmi odhodlaní a potrebujeme aj určitú dávku odvahy samozrejme, ale musíme sa pozrieť aj na to, že ak tu bude neúspech, tak budeme všetci za to zodpovední, Rada, parlament a komisia. A my musíme ísť cestou takou, aby Európska únia pokračovala. Spravo, naša politická skupina chce, aby sme tu mali väčšiu účasť e, občanov. My, predstavitelia parlamentu, pracujeme v prilegovaných podmienkach. Ak neumožníme občanom, aby aj títo mali rovnaké podmienky, tak sa im vlastne vysmievame. Dobré príklady úspechov napríklad v Nemecku, v Írsku, to by nás malo inšpirovať. Môj kolega, pán Freund, povedal, že treba praco- treba mm, pr- mať pravidelné stretnutia s občanmi, potrebujeme mať technickú podporu. Sice to bude niečo stať, ale skutočne musíme dať možnosť zaangažovať sa do tohto procesu. Nemôžeme sa bez nich zaobísť. Rečnička bola vypnutá. Prepačte, skutočne ja vás tam musím vypnúť, keď idete nad rámec vášho času a nebudeme môcť mať takúto interaktívnu diskusiu, takže poprosím vás, držte sa tých časových slotov. Ďalším rečníkom je pán Anemans. Vážení kolegovia, netočme sa tu okolo horúcej kaše. Táto veľká konferencia o budúcnosti Európy e, má za cieľ, alebo chce, aby bol ten cieľ, aby sme dali príležitosť skutočne, aby sme dali väčšie kompetencie Európskej únie potrebujeme väčšiu bezpečnosť pre Európsku úniu, ale ak sa nám to nepodarí, tak skutočne to bude iba veľká diskusia, ktorá nepovedie k tomu, aby sme našli riešenie. Máme viaceré pozmeňujúce návrhy. Vidíme, že Európska únia oveľa viac ako predtým by sa mala zbližovať a práve z tohto dôvodu táto konferencia nepôjde v ústrety občanom. Bude to iba drahá vec, zbytočná a zasa sa budú centralizovať kompetencie. Hambite sa. A teraz, kolegovia, dostane slovo e, poslanec Buržua. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Európska únia sa zakladá na reprezentatívnej dekrom- de- demokracii, to znamená, že tu máme parlamenty národné a aj Európsky parlament, dvoch predstaviteľov demokracie. A je dobré, aby sme počúvali mimovládne organizácie občanov, ale treba povedať, že nie je to reprezentatívne, pokiaľ ide o vôľu občanov Treba povedať, že sú tu politiky, ktoré rozhodujú a príjmajú určité zodpovednosti. Po druhé, Európska únia je takisto spočíva na princípe proporcionality, a to v dvoch smeroch. Potrebujeme mať e, silnejšiu úniu, pretože ak nie, tak to budú robiť e, členské štáty, pokiaľ ide napríklad o ochranu hraníc Ja si myslím, že pokiaľ ide o minimálnu mzdu, tak to je výsada členských štátov. Ďakujem pekne. Teraz dostal slovo pán Ferreira. Takže občania ktorí schvaľujú tieto zmluvy na úkor občanov a ktorí odliadajú a zatvárajú oči pred problémami, ja si myslím, že je nesprávne mať takéto závery známe už vopred pred tým konzultačným procesom. My odmietame takýto prístup. My sme tu predsa na to, aby sme e, mali diskusiu o budúcnosti bez toho, že by tu bolo vopred niečo určené. My chceme inú Európu, nie neoliberálnu, ktorú vlastne kontrolujú korporácie. Nechceme vojenskú Európu, chceme Európu mieru, chceme Európu, ktorá nebude o tom, že bohatí budú kontrolovať chudobných. Chceme mať rovnoprávnosť. Sme tu na to, aby sme zmenili tú Európu, ktorú máme. Nech sa páči, pán Puigdemont. Stení kolegovia, keď sa spýtame sami eh, seba o budúcnosti Európy, tak prvá vec, ktorú treba vyriešiť, je to, že akú úlohu by sme mali dať my občanom. Ak to nevyriešime, tak o pár rokov tu budú ďalší poslanci a budú jednoducho hovoriť o tých istých veciach, ale to už povedie k porážke. Chcete, aby občania boli iba pasívni, bez záujmu vzdialení, alebo naopak chcete, aby ich hlas skutočne mal váhu a mali možnosť priamo participovať na európskej demokracii. Nehovorím tu iba o voľbách e, poslancov, a hovorím tu o mechanizmoch na to, aby sme umožnili diskusie a musíme aktualizovať e, vlády našich spoločností, tú nespokojnosť, ktorú máme v Európe, to vedie iba k eurofo- fóbii. Alternatíva nie je to, že tu budeme mať euroskepticizmus. Budúcnosť Európy tu nie je pre konformistov alebo skeptikov, ale potrebujeme silnejšie vízie. Ďakujem pekne, pán Puigdemont. Je tu modrá kartička. Pani Moncerat by sa vás niečo chcela spýtať. Nech sa páči, máte slovo. Európa je politickým eh, demokratickým projektom založeným na zákone. Je to spoločenstvo hodnôt eh, a Španielsko je jej súčasťou a vy ste eh, napadli právny štát a bude sa aplikovať zákon, e, pretože imunita neznamená beztrestnosť. Nikto nie, nestojí nad zákonom. Kedy budete mať e, odvahu čeliť? A bohužiaľ, rečnička bola prerušená. Pani Montserrat, myslím, že by ste mali rešpektovať e, Eh, tie normy, ktoré schválil tento parlament. Vy viete, že je eh, smernica, ktorá zakazuje, a ktorá, eh, kde, ktorá hovorí o tom, že sa nemôže napádať imunita na aký rozsudok alebo o kom rozsudku alebo o trestnom čine hovoríte. Samozrejme, štáty musia sa správať podľa svojich zákonov a Španielsko je prvým, prvou krajinou EÚ, ktorá dostala sankcie a bol teda rečník prerušený. No, pani, pán predseda, e, prvá vec, ktorú musíme urobiť, aby sme ochránili záujmy Európy, je vrátiť sa k politike. Skutočnou reformou bude to, keď budeme mať Európu, ktorá bude schopná reagovať na obrovské vnútorné aj vonkajšie výzvy musíme e, zabezpečiť e, inú geopolitickú rovnováhu, potrebujeme jednotnú politiku obrany aj zahraničia pre Európu. Videli sme, čo sa e, odohralo v Líbii, na Blízkom východe, aké krízy, takisto venezuelská kríza, čínska ofenzíva. Európa má povinnosť na toto všetko reagovať. Potrebujeme teda E, koherentné a silné opatrenia zo strany EÚ. To neznamená ale, že sa štáty zrieknú svojich národných identít. Nie, Európa predsa nemôže byť zámienkou e, na to, aby sme e, zničili malé štáty. Nie, vlast existuje. Samozrejme, vlast existuje, ale musí sa valorizovať v silnejšom európskom kontexte. Nemyslím si, že problém sa vyrieši nejakými referendami, nelegitímnymi Ehm, európska jednota, tu vybudujeme e, demokraciou, ale tá demokracia nemôže byť nereprezentatívna, nemôže ísť proti e, vôli občanov, ktorí sa vyjadrili vo voľbách. A preto musíme posilniť konečne úlohu Európskeho parlamentu. Európsky parlament konečne musí dostať právo legislatívnej iniciatívy, tak ako ho má každý parlament na svete. Eh, musíme teda dať priestor hlasu občanov, ale takisto aj eh, hlasu tých, ktorí boli zvolení, eh, teda starostom, zástupcom výboru regiónov, členom mestských zastupiteľstiev a tak ďalej. Silva Pán Silva Pereira, jedna minúta. Uma... Ďakujem pekne. Konferencia o budúcnosti Európy je dobrou príležitosťou pre občanov, aby sa znovu e, viac zaangažovali s európskym, v európskom projekte. Ale sú tu veci, ktoré treba dodržiavať. Potrebujeme otvorenú diskusiu, kde budú mať možnosť účasti všetci občania, aby aj občianská spoločnosť mala svoj hlas, ktorý zaznieje. Po druhé, tá diskusia sa musí sústrediť na očakávania našich občanov a na to, aby tie ciele, ktoré máme, boli dosiahnutelné. Nezískame nič z takých utopistických diskusí alebo chaotických diskusí, kde všetko, že sa hovorí o všetkom a zároveň o ničom. My potrebujeme takú diskusiu, ktorá umožní európskym inštitúciám, aby prijala rozhodnutia, ktoré by boli prijaté demokraticky a legitímne na to, aby sme mali demokratickejšiu Európu, ktorá zabezpečí občanom väčšiu prosperitu. Ďakujem pekne, pani Hán. Máte minútu. Mladí ľudia sú budúcnosťou Európy. Kolegovia kolegyne, istotne ste to povedali aj vy vo voľbách viac, viac než iba jedenkrát. Teraz to treba myslieť vážne. Pokiaľ ide o budúcnosť, o konferenciu o budúcnosti Európy, to je konferencia o budúcnosti ďalšej generácií a táto ďalšia generácia musí mať možnosť vyjadriť sa. Ja očakávam, rešpekt, rešpekt, rešpekt voči mladým, ako aj voči občianským zhromaždeniam. Takže to je apel na e, kolego z EKR, ktorí by chceli mladých odstaviť. Očakávam však aj rešpekt pred týmto parlamentom a pred národnými parlamentami Posielajte predovšetkým aj mladých ľudí, pretože ak budeme mať mladých ľudí na všetkých úrovniach tej konferencie, tak ukážeme, že berieme vážne mladých ľudí, že rešpektujeme ich názory a že môžu oni aktívne e, kreovať svoju vlastnú budúcnosť v Európe. Ďakujem. Prosím vás, nepískajte, nepískajte, nech sa páči ďalší. So after listening to this debate... Keď som si teraz vypočul túto debatu, som veľmi rád, že máme e, toto uznesenie o podpore budúcnosti Európy. A chcem spomenúť zo pár vecí, ktoré už tu padli. My uznávame, že sú tu problémy a pretože to uznávame, chceme nájsť riešenia. Ako pán povedal pán Ferhovštát, pán Obri a ďalší, e, sú tu výzvy ako migrácia, sociálne štandardy a podobne. A nemôžeme to plne riešiť, pretože sme blokovaní. A preto potrebujeme túto konferenciu. A druhá otázka ohľadom národných záujmov. Áno, v súčasnosti národné záujmy sú aj európskymi záujmami. A to je veľmi dôležité. Väčšina tohto parlamentu je za budúcnosť a my môžeme túto budúcnosť mať iba vtedy, ak bude spoločná, ak bude mať spoločnú víziu zdieľanú s občanmi. A verím, že prostredníctvom tejto konferencie sa nám to podarí. Ďakujem, pán Vilimsky, na jednu minútu. Ospravedlňujem sa, pán Vilimsky, nevidela som vás. A Akceptujete modrú kartu? Je to spontánne či nie? Nech sa páči. Na 30 sekúnd. Ďakujem. Spomenuli ste, že potrebujeme silnú, silné uznesenie o tejto téme, ale chcem pripomenúť, že skutočne sme mali aj silné uznesenia o Maďarsku a Polsku. Ako môžeme zaručiť, že toto uznesenie nepovedie k podobnej situácii, že skutočne budeme mať nejaké výsledky a že parlament skutočne bude obhajovať to, čo sme si odhlasovali. Sú tu dva prvky, ako môžeme zaručiť, že to neskončí iba pri slovách. Po prvé, ak budeme skutočne plniť výsledky tejto diskusie, že budeme mať zmeny v zmluve, procesné zmeny a ďalšie inštitúcie budú nasledovať. A po druhé, že nebude tam iba prístup z dola nahor, ale tiež e, ukážeme výsledky našim občanom, spýtame sa ich, že či súhlasia, že sú to dobré výsledky. A to znamená, že tam bude taká zodpovednosť, aby všetky inštitúcie boli zodpovedné Ďakujem a teraz pán Vilimsky na jednu minútu. Dámy a páni, vy chcete vziať teraz do vašich rúk budúcnosť Európy, ale nedarí sa vám spracovať ani prítomnosť a prítomné problémy, napríklad migrácia. Od roku 2015 nie ste schopní ochrániť vonkajšie hranice vhodným spôsobom. A druhý príklad, ekonomika a mena. Máme Eh, politiku nulových eh, eh, sadzieb, nulových úrokových sadzieb, ekonomika je slabá, nedarí sa nám znovu oživiť a rozbehnúť a naštartovať tú ekonomiku. Ale tieto zásadné problémy e, ignorujete a potom tu máme ešte ďalší obrovský problém, klimatickú krízu a e, vy ju využívate len na to, aby ste ľuďom zase vzali peniaze z peňaženky cez rôzne dane na CO2 a tak ďalej. A každý mesiac 120 eh, tisíc automobilov, pardon, 120 eh, automobilov eh, cestuje z Bruselu do Štrasburgu a potom naspäť. Všetko sa to stiahuje každý mesiac. Toto takisto nemá zmysel. Národné štáty sú schopné dostatočne si, požia- si sa postarať o svoje vlastné záležitosti a v tom je budúcnosť Európy. Ďakujem. Sir, there, um... Pán Vilimsky, máme tu modrú kartu od pani Gamel. Akceptujete? Nech sa páči. Pán Vilimsky, vy ste hovorili úplne mimo tému teraz a preto sa vás pýtam, čo máte proti tomu, aby sme zapojili občanov Európy do tejto konferencie? Nechcete sa rozprávať e, s e, európskymi občanmi? Pretože vy sa vždy bránite E, tomu, aby ste si vypočuli hlas občanov, pretože občania majú oveľa širšie zmýšľanie ako vy a sú oveľa európskejší, než si myslíte. Pani Gamon, ja vás rešpektujem, ale vy ste nová poslankyňa, ja som tu už bol jedno obdobie a už x krát sme diskutovali o budúcnosti Európy, e, o zapájaní občanov, záujmových skupín a tak ďalej. A aj sme ich zapájali, ale konsenzus neexistuje máme tých 5 scénarov o budúcnosti Európy, ktoré boli predložené v roku 2016 a e, dodnes sa Európsky parlament nevyjadril, ktorý scénar chce. A to je moja výčitka, ktorú adresujem tomuto plénu. Ďalším rečníkom na jednu minútu, pán Bušade, eh, pani Bušade, pardon. 10 rokov ubehlo od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy a to, čo sme zažili, je finančná kríza, migračná kríza, kríza Brexitu a nepodarilo sa nám vyriešiť žiaden z týchto problémov. Je dobré, že diskutujeme o budúcnosti únie, ale treba dávať pozor, pretože zdá sa, že uh, len smerujeme k federalizácii Európy Myslím si, že riešením by mala byť skutočne taká slobodná konferencia, kde sa nebudú vylúčovať názory 20 tohto parlamentu čo sa stalo pri príprave uznesenia, ktoré, ktoré sa bude hlasovať na plenárke. Hovoríme o budúcnosti Európy, ktorá začína sankcionovať dva členské štáty a ktorá vylúčuje viac ako 20 európskej populácie z tejto diskusie. Sú tu Európania, ktorí veria v Európu národov, slobodných a zvrchovaných národov, ktorí slobodne spolupracujú, ktoré obhajujú svoje tradície. Ja chcem vám pripomenúť niečo, čo ste asi zabudli budúcnosť prechádza tradíciami a rešpektom voči histórii. Máme tu požiadavku na modrú kartu. Pán Simon, akceptujete túto otázku? Nech sa páči. Pán e, Simon, chcem sa vyhnúť tomu, aby tu vznikla nejaká legenda. Už dvaja rečníci tu niečo prezentujú, čo nie je pravda. Tvrdia, že boli vylúčení z vypracovania návrhu uznesenia. A to nie je pravda. Vy viete predsa, že vy e, ste si želali stiahnuť sa. Všetkým ostatným to bolo ľúto. My sme si želali, um, takú, také uznesenie, na ktorom by sa podielali všetky politické skupiny. Vy ste sa stiahli, my sme nikoho nevylúčili. Uvedomujete si to? Lamento disen- No, bohužiaľ musím nesúhlasiť, pretože ja som tiež členom výboru pre ústavné záležitosti a na prvej diskusii sme dostali prvý návrh podpísaný štyrmi veľkými skupinami, kde sa hovorilo o federalizácii Európy, bližšej Európe a tam už môžeme predkladať pozmeňujúce návrhy. Ale čo sme mohli urobiť, keď ste to už v podstate ukončili tento proces? Ja hovorím, že diskusia je skutočná diskusia od začiatku a za rešpektovania vôle všetkých občanov. Pán Papadimulos na jednu minútu. Ďakujem. Chceme, aby zjednotená Európa bola atraktívnejšia, aby bola silnejšia, ale na to potrebuje byť demokratickejšia, ekologickejšia, sociálnejšia, spravodlivejšia. Iba tak sa budeme môcť vyhnúť tomu, aby sme šli späť, aby sme sa vrátili do čiernej minulosti, ktorý, čo niektorí obhajujú a to sú pravicové, extrém, e, zástupcovia extrémnej pravice. Hm, preto potrebujeme dialog v ktorom Európsky parlament bude zohrávať dôležitú úlohu. Nebude to iba diskusia elít, ale musia byť zapojení občania. A preto naša skupina je za toto uznesenie, aj keby sme chceli, aby to bolo radikálnejšie. A zdá sa nám, že je to skutočne e, šokujúce, že extrémna právica nielenže nepodporuje toto uznesenie, ale e, odmieta, aby občania sa zúčastňovali na tomto dialógu. Čoho sa boja? Ďakujem, pán Sinčič, na jednu minútu. Ďakujem. Európsky národ a európske, európske národy, európske krajiny musia spolupracovať na tomto kontinente eh, bez ohľadu na to, čo sa stane. Dnes eh, máme Deň medzinárodného uznania a respektíve máme v súčasnosti európske, eh, medzinárodné uznanie a niektorí z vedúcich politikov uznávajú, že zlyhali. Blahoželám vám. To je ten prvý krok, ktorý musíte urobiť v Chorvátsku, keď sú nejaké prírodné katastrofy na Dalmácii. Všetci ich chceme podporiť, chceme ukázať solidaritu, ale na úrovni Európy nie je žiadna solidarita. Je tu doslova útlak. Sú tu represívne politiky Chcem spomenúť tiež e, monetárnu menovú politiku. Chorvátsko by chcelo zaviesť euro a nemáme žiadne menové nástroje k dispozícii, pokiaľ ide o úrokové sadzby. Čo sa stane? Stratíme, podobne ako Grécko, 25 našej ekonomiky. Naša ekonomika úplne zlyhá. Teraz na 1,5 minútu, pani Hübner. Eh, milí kolegovia, na nasledujúce dva roky táto konferencia môže byť niečo úplne iné, než to, o čom hovoria populistickí politici. Môžeme mať plne inkluzívnu debatu o budúcnosti. Je to, môže to byť debata rovného s rovným, Nezávisle od budúceho výsledku. Eh, konferencia ako politický proces môže mať svoju pridanú hodnotu, obnoviť liberálnu demokraciu, podporiť občanov Európy a zlepšiť angažovanosť občanov. Takýto otvorený dialog môže posilniť Európu ako demokraciu, recipročnú, recipročnú demokraciu. Môžeme nadviazať na to, čo bolo nové v európskych občanov. Voľby v roku 2019 vytvorili spoločný európsky narratív namiesto oddelených národných narratívov. Občania očakávajú od Európy oveľa viac než v minulosti. Vieme, že nemôžeme ponúknuť im iba to, že ich budeme e, počúvať. Potrebujeme zdieľať naše politiky s nimi, digitalizácia, migrácia, sociálna spravodlivosť, klimatické zmeny a tak ďalej. Občania chcú participovať, chce reagovať na výzvy spoločne poskytnúť spoločné riešenia. Chceme mať spoločné sny, musíme využiť túto príležitosť, aby sme e, zlepšili túto situáciu. Ďakujem. Pani Hübner, je tu požiadavka na modrú kartu. Akceptujete túto otázku? Nie, myslím si, je načasné, aby sme prešli k skutočnej debate. Pani Grapini na jednu minútu. Vážení kolegovia, milá pani predsednička, myslím si, že musíme pripustiť, že návrh na konferenciu vzýšiel z krízy, ktorou prechádza Európska únia. Musíme všetci urobiť túto analýzu. My, politici, urobiť všetko potrebné, aby sme mohli diskutovať s občanmi. Tiež verím v reprezentatívnu demokraciu. My zastupujeme občanov, ale robíme dostatok na to, aby sme konzultovali občanov pri prijímaní rozhodnutí v ich mene. E, keď e, v manažmente zlyhajú nejaké opatrenia, tak je potreba prijať iné opatrenia a samozrejme my musíme dávať pozor na to pri integrácii tejto novej platformy, ktorá chce vlastne bližšie k nám priviesť občanov, aby sme spolupracovali aj s národnými parlamentami, a s národnými inštitúciami, ale tá štruktúra e, je už tu teda naplánovaná alebo predvídaná. Nechceme, aby tu boli nejaké dodatočné náklady. Chceme podporiť toto uznesenie, pretože to môže zlepšiť aj našu komunikáciu s občanmi. Ďakujem, pán Gerenc, na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Tá e, úloha je možno náročná, ale to nás nesmie odradiť. Musíme sa pustiť do tejto konferencie, pretože motor európskej integrácie sa zadrhol. Musíme si povedať jasne, e, tak ako fungujeme, e, ak to bude pokračovať, skončíme v druhej lige. A teraz táto konferencia nám umožní e, urobiť diagnózu, kolektívnu diagnózu, prečo sme v takej paralýze. A občan k tomu môže prispieť. Môžeme dať teraz všetkým hlas, aj mladým. A ak niekto nemá motiváciu e, zúčastniť sa na konferencii, tak prosím, nech sa e, inšpiruje e, mladými Britmi, ktorých čaká teraz Brexit. Ďakujem a teraz pán Brajer, jedna minúta. Pani predsedajúca, ako by sa nám mohlo podariť E, vytvárať v Európskej únii lepšiu politiku, nie pre koncerny, ale pre občanov. Ako utlmiť lobizmus, ako dať e, európskym občanom veslo do rúk, e, aby využívali také nástroje ako priama demokracia, referendum, aby sme získali opäť dôveru občanov, aby sme zachránili Európu pred rozpadom a aby sme sa chránili pred silou nacionalistov, musíme zreformovať EÚ Európska únia potrebuje novú stratégiu a preto táto konferencia, dúfajme, nejaké malé zlepšenia prinesie. Ale e, ak očakávame od zástupcov Európskej inštitúcie, aby sa zreformovali, aby sami seba zreformovali, no už to je ako keby sme žabám povedali, aby vysušili močarisko e, my potrebujeme priamy konvent, e, potrebujeme poverenie vypracovať novú Európsku ústavu a malo by sa konať celoeurópske referendum, v ktorom by občania rozhodli o tom, akú Európsku úniu si predstavujú a akú Európsku úniu chcú. Ďakujem, pán Bardela, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. E, sociálna Európa, Európa, ktorá chráni, toto všetko chceme už viac ako 30 e, rokov od politikov. Počúvame tú istú pesničku, ale sľuby sa neplnia. Sú to dobré úmysly, ale nerealizujú sa a e, žiaden projekt nebude e, úspešný, ak nebude rešpektovať suverenitu všetkých. E, kritizujeme štruktúru Európu, Európy, ale aj politiku Európy. Nechráni nás pred divokou globalizáciou, pred stratou identity, pred umelou inteligenciou, Všetko sme premeškali s vašim európskym modelom. Máme tu konkurenciu Ameriku, Čínu, Rusko, Indiu a my sme bezmocní. Mojím želaním je, aby táto konferencia bola konečne zmenou kurzu, niečím radikálnym, ale nerobím si veľké nádeje. Uh, pán Bardela, pán Habib má modrú kartu. Uh, príjmate ju? Dobre, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán Bardela. Súhlasíte so mnou v tom, že názov tejto konferencie je Miss Noma. E, mala by sa nazývať konferenciou o budúcnosti Európskej únie, nie o budúcnosti Európy. A súhlasíte e, so mnou aj v tom, že by sme sa zaobišli bez tejto konferencie, pretože budúcnosť EÚ je dosť temná a asi ani nebude pokračovať. E, je ne confonds pas ja si nezamieniam Európu a Európsku úniu. Myslím si, že Európa je kontinentom, ktorý vynašiel na, alebo vytvoril najkrajšie národy sveta. Ale pokiaľ ide o EÚ, tá, ktorá sa buduje za posledných 30 rokov, tá ničí národy. Ja som veľmi rád, že britský národ si opäť berie slobodu do svojich rúk. Nevieme si ale predstaviť e, európsku spoluprácu bez Británie, takže ja si myslím, že by malo pokračovať e, nejaké partnerstvo v novej forme a nejaká nová európska konštrukcia v partnerstve s Britániou. Kolegyne, kolegovia, aby sme uľahčili túto diskusiu, budem dávať síce modré karty, alebo jednu kartu na rečníka. A teraz e, pán Žile, jedna minúta. Ďakujem, páni predsedajúca ak e, budeme prijímať také e, zákony ako Green Deal a budeme nútiť kamiony cestovať cez Európu prázdne, bez nákladu, no už to nebude mať zmysel táto Európa. E, európsky rozpočet predstavuje 1%, respektíve je 20 krát menší ako federálny rozpočet USA a, a takisto redukujeme financie na kohéznú politiku. Nuž e, pokračujú len tie fenomény, um, ako napríklad útek mladých ľudí z odľahlých regiónov, z vidieka. Občania nebudú veriť e, takejto Európe. Požiadavka väčšej suverenity na svetovej úrovni sa premieta do toho, že veľké štáty reprezentujú Európsku úniu aj menšie národy a to takisto nie je uspokojivé. Počas volieb by podľa niektorých európskych občania mali hlasovať za nadnárodné volebné zoznamy, ale to nebude tešiť každého. My ničíme to, čo sme dobre dosiahli e, v Európe a nenahradzame to ničím. Ďakujem, pán Vilumsen. Európska únia je proces elít, e, elitný projekt, e, ktorý napomáha nadnárodným spoločnostiam a najbohatším ľuďom a to na úkor zamestnancov a životného prostredia. A my potrebujeme mm, demokratickú spoluprácu, e, v ktorej centre by boli občania, klíma a ochrana životného prostredia. Je potrebná úplne zásadná diskusia o tom, ako budeme ďalej spolupracovať v Európe. E, čo nepotrebujeme, je dopredu určená diskusia dopredu určené výsledky, centralizácia a deregulované trhy. My potrebujeme teraz skutočné zapojenie e, občanov a občianskej spoločnosti. Preto e, my síce súhlasíme, podporujeme túto konferenciu, my sa nebojíme dialogu s občanmi a bude to aj jasný signál pre Európsku komisiu, e, že treba zapojiť občanov treba zapojiť obyvateľstvo, pretože e, to nám inak e, nikdy neprepáčia občania. Pán Tajs, jedna minúta. Pani predsedujúca, budúcnosť Spojeného kráľovstva je teraz jasná, plná nových príležitostí, lebo už máme politickú istotu, že odídeme o dva týždne z Európskej únie. E, môžeme teraz riadiť našu krajinu tak, ako my chceme, nie tak, ako si to predstavuje Európska únia. Budeme mať teraz príležitosť e, stať sa rastúcou ekonomikou s nízkymi daňami, ktorá bude konkurovať e, na svetovej úrovni bezbytočnej, by byrokracie a protekcionizmu. Ehm, príležitosť e, vytvoriť si rozumnú imigračnú politiku, ktorá bude v službe našich ľudí. A takisto si nastavíme štátne, štátnu pomoc tak ako nám to bude vyhovovať pre naše strategické sektory. My máme teraz rekordne nízku nezamestnanosť, najmä mladých ľudí. A navrhujem vám, pani predsedajúca, e, zvyšných 27 štátov EÚ takisto môže mať peknú budúcnosť, ak e, opäť prevezmete kontrolu nad vašimi krajinami, ak sa budete riadiť našim príkladom. Ďakujem teraz pán Karas, 1,5 e, minúty. Pani predsedajúca, pani komisárka, my sa väčšinovo zhodujeme v tom, že naša budúcnosť e, si vyžaduje efektívnejšiu, dôveryhodnejšiu Európsku úniu v budúcnosti a silnejšiu Európsku úniu. My všetci, občania všetkých národov, všetkých regiónov, my predstavujeme Európsku úniu, to naše spoločenstvo. E, náš občan musí byť náš spojenec, náš priateľ budúcnosť Európy eh, musí byť niečo, na čom sa zhodujú všetky politické strany. A takisto žiadne rozhodnutia budúcnosti sa už nesmú eh, príjmať bez, bez Európskeho parlamentu. Musíme odstrániť jednomyselné hlasovanie. Potrebujeme iniciatívne právo pre eh, Európsky parlament. Potrebujeme vlastné zdroje európskeho rozpočtu, vlastné financovanie. V budúcnosti budeme potrebovať európsku vládu, ktorá bude zastupovať celý kontinent vo svete. Potrebujeme spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. To je nevyhnutnosť. V budúcnosti budeme nevyhnutne potrebovať európske odpovede na globálne výzvy. Budeme potrebovať bezbariérový vnútorný trh Naša budúcnosť si bude vyžadovať rozpočet, ktorý bude dostatočne, dostatočný, dostatočne finančne vybavený vzhľadom na veľkosť Európy. A taký rozpočet, ktorý bude investovať do budúcnosti. Budeme potrebovať dialog, európske sebavedomie, e, spoločné konanie. My ako parlament musíme ako prvý byť pripravení. Máme e, milión návštevníkov. Na posledných voľbách sa zúčastnilo oveľa viac ľudí ako v minulosti. Čiže my máme na to potenciál spoločne. Ďakujem pán Karas. A ďalším rečníkom je pán Píza Pia, eh, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Už 80 rokov uplynulo odvtedy, odkedy Altiero e, Spinelli, e, uväznený fašistami, napísal manifest pre Európu. A dnes e, po, pociťujeme opäť tú potrebu niečo konkrétne odpoveď. A táto konferencia o budúcnosti Európy môže byť poslednou príležitosťou na to, aby sme zareagovali na požiadavku, aby prišla zmena nemôžeme komunikovať iba s mestami. Musíme teraz počúvať aj perifériu, vidiek. Musíme počúvať aj kritické hlasy aj tých, ktorí nesúhlasia so súčasným systémom Európskej únie. Potrebujeme štruktúru, ktorá bude schopná transformovať e, ideje, myšlienky, v, premeniť ich na konkrétne výsledky. A možnosťou musí byť aj zmena zmluv, ak si to bude vyžadovať konferencia. Inak premeškáme poslednú možnosť na reformu, na zmenu. Nechceme, eh, aby sa z nás stal bumerang, aby sme sa vrátili eh, do minulosti. Nebude to ľahká cesta, ale musíme eh, ísť touto cestou a vydáme sa touto cestou s presvedčením a s vášňou. Ďakujem teraz na minútu pani Charanzová. Ďakujem pani predsedajúca. Konferencia o budúcnosti Európy by nemala riešiť Ehm, nič ehm, menšie ako našu spoločnú budúcnosť. Ako, kam sa máme ďalej uberať? To by mali rozhodnutí najpovolanejší, a to občania Európania. A preto som rada, že sme sa odhodlali k tomuto kroku. V minulých rokoch som počula ehm, žiadosti o zmenu aj tu. Žiaden kolega v minulých rokoch nepovedal, že EÚ funguje perfektne, že netreba zmenu. A preto je dobré, že aj my politici teraz ideme s kožou na trh. Ideme si vypočuť, čo by sme mali robiť inak, lepšie, e, lebo to, čo platí tu v bruselskej bubline niekedy, nie je pozitívne vnímané občanmi v našich krajinách. Európa sa mení, svet sa mení, máme tu nové výzvy, technologické, bezpečnostné aj ekologické a musíme hľadať odpovede. Najhoršie, e, čo by sme urobili, by bolo pokračovať vo východených koľajoch. E, mnohým by to riešenie vyhovovalo, bolo by to pohodlné, ale bolo by to zlé a krátkodobé riešenie. Pani Haranzova, pán Husulega žiada od vás modrú kartu. Príjmate 30 sekúnd máte. Pán Busolager, E, som veľmi rád, že ste opäť spomenuli účasť občanov a chcem sa spýtať, ako by ste vy si predstavovali e, tú účasť s maximálnym počtom ľudí, ako by ste to zorganizovali? To je jednoduchá otázka. Keby bolo iba na mne, tak by som chcela e, do toho zapojiť iba občanov, mladých ľudí. Ja ich počujem, keď cestujem po regiónoch, po Českej republike. Oni sa chcú zapojiť, ale my sme im zatiaľ neukázali cestu. Takže E, sadníme si s nimi, my politici, inštitúcie, Európska komisia, zástupci národných parlamentov a vypočujme si ich. Hnacou silou musia byť naši občania. Thank you. One minute. Ďakujem. Pán Ainsley na jednu minútu. Kolegyne, kolegovia, Brexit by nás mal všetkých varovať. Čo sa stane, keď e, obyčajní ľudia vnímajú Európu ako niečo vzdialené? E, niečo, v čom, s čím nie sú v kontakte. Dobre, financovaní pravicoví demagógovia to majú ľahké, keď im pomáha aj tlač, populistická tlač a e, vybičuje v ľuďoch euroskeptické e, obavy. V Spojenom kráľovstve je už neskoro, ale bolo by to tragické, keby sa Európa nepoučila z brexitovej kalamity. Takže ak má táto konferencia mať zmysel, E, musíme e, počúvať teraz hlas občianskej spoločnosti. Nemôžeme redukovať tento proces iba na nejaký formalistický postup. Obrovské e, mocné lobby sa snažia teraz ovplyvňovať politiku každej vlády a mimovládky a bežní občania sú umlčiavaní. Veľmi často, príliš často. A táto konferencia o budúcnosti Európy bude mať kritický význam. Musíme využiť túto príležitosť a dať silu eh, hlasu občanov. Ja som hrdý pro Európan a ja sa teším, aj moja krajina sa teší na účasť eh, na konferencii o budúcnosti Európy. Um, Ďakujem pekne. Pani Hutasári, vy ste ďalšou rečničkou, ale takisto ste naznačili, že sa chcete spýtať otázku, ale ja to nedovolím. Ja si myslím, že musíme plniť čas a poradcovia mi hovoria, že už musíme prestať so systémom modlých kartičiek. Ospravedlňujem sa za to. Prepačte, chcem skončiť, dokončiť. E, máme o 12. formálny program a musíme pripraviť aj miestnosť, takže musíte akceptovať moje rozhodnutie a možno môžete v budúcnosti ísť touto cestou. Ďakujem pekne, že spolupracujete a že ste tu. Nech sa páči, pani Hutasári, máte slovo. Vážená pani predsednička, prepáčte, ospravedlňujem sa. Vy ste naznačili e, procedurálnu otázku, možno vás na chvíľu preruším, nech sa páči, máte slovo. Prepáčte, pani predsednička, pokiaľ ide vaše rozhodnutie, napadnem ho, pretože máme hodinu pred koncom tejto diskusie, začiatkom ďalšej diskusie. Ja viem, čo, na čo naznačujete, ale myslím si, že by ste kľudne mohli pokračovať tak ako doteraz a videli sme, že táto diskusia skutočne ožila práve prostredníctvom modrej kartičky, preto napádam vaše rozhodnutie prestať využívať tento proces modrej kartičky a mali by sme pokračovať v tomto procese až do konca. Ďakujem. I love the blue card. Ja milujem ten systém modrých kartičiek a myslím, že funguje, ale bohužiaľ nemôžem dovoliť, aby sme zasiahli do ďalšieho programu. Možno vo vašich skupinách Eh, môžete poukázať na to, že táto diskusia bola interaktívna a môžeme po diskusii pokračovať v tom, ako by sme mohli v tom pokračovať. Bohužiaľ nemám tú flexibilitu, takže akceptujte to, ako sme rozhodli, budeme pokračovať s našou diskusiou a možno je to dobrý nápad na reformu systému do budúcna. Nech sa páči, pani kolegyne, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička v totalitaristických režimoch e, veci fungujú inak, ale treba povedať, že vidíme tu hrozby a Brexit sa vníma ako problém. Treba povedať, že Nemôžeme vnímať Brexit ako hrozbu pre suverenitu členských štátov. Je tu určitá hrozba. Je to skôr hrozba pre socialistický projekt Európskej únie a pre vedenie Európskej únie, ktorá zastáva názor, že socializmus by sme mali vyskúšať ešte raz, ale Brexit viedol k takej reakcii v panike a práve preto nám boli zakázané aj vlajky, ktoré sme si dávali na náš stôl. Hovorí sa tu, že chceme zaangažovať občanov do diskusie, ale bohužiaľ to sa netýka všetkých. Už teraz sa hovorí, že populistov nechcú e, dávať, e, umožniť im participáciu na diskusiu. Ja si myslím, že budúcnosť patrí patriotom. Ďakujem pekne. E, kolegyňa neprekročila svoj čas. Nech sa páči, pán Epping, máte možnosť vyjadriť sa. Ďakujem pekne. Áno, teraz sme na určitej kryžovatke, dámy a páni. Uznesenie väčšiny je veľmi jasné. Ide tu o to, že budeme mať v budúcnosti, alebo chceme mať Európu zvrchovanú. A je tu možnosť aj inej Európy, zvrchovaných štátov, ktoré by spolupracovali medzi jednotlivými štátmi a takýmto spôsobom by sme sa zbavili tej nadmernej byrokracie, ktorú tu máme. To znamená, je tu takýto paralelný pohľad, pokiaľ ide o tú súčasnú Európu a tú Európu, ktorá by mohla byť podľa nás. My si myslíme, že občania by mali mať možnosť vyjadriť sa prostredníctvom referenda. Mali by sme sa spýtať občanov prostredníctvom referenda. A otázka by sa mala týkať budúcnosti Európy. Ďakujem pekne, pani Fox. Máte minútu. Toto je najlepšia diskusia, ktorú som tu kedy počula. Veľmi dobre tomu predsedáte, pani McGuinness, boli tu dobré úvahy a dokonca aj Giefer Hofstadt preukázal určitú dávku uh, pokory. Uh, takže je tu určité nebezpečenstvo, že by občania nemali možnosť zúčastniť sa tejto diskusie. Európsky občania majú možnosť vyjadriť sa a diskutujú práve pr- e, proti názoru byrokratov. Občania vyjadrujú svoje názory vo voľbách a v referendách, ale častokrát títo ľudia tu to neberú vážne. Keď tu je kritika európskych inštitúcií alebo politiky úspor, viacerí poslanci jednoducho si zapchávajú uši alebo urážajú týchto ľudí, že sú to populisti alebo krajní pravičiari. Ja som skôr na lavici. Hovoria, že ste zmanipulovaní, hovoria to voličom, že vás manipulujú demagógovia. Jednoducho, nemôžete to hovoriť vážne, keď demonizujete týchto občanov, keď... A rečnička bola prerušená. Pani poslankyňa, už ste boli prerušená, ale môžete pokračovať ďalej bez mikrofónu. Treba dodržiavať čas. Nech sa páči, pán Bilčík, máte minútu